naplňať program tria, ten 18-mesačný program a chcela by som poprieť ešte veľa úspechov nadchádzajúcemu polskému predsedníctvu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Dieri. Týmto uzatváram e, túto výmenu názorov. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, kde ide o správu kolegu DES, e, spoločná polnospodárska politika do 2020 v oblasti potravín, E, zvládnutie budúcich víziev v oblasti potravín prírodných zdrojov a území 2001-2051 2011-2051 kolega Des. Vážený pán predseda, pán komisár, kolegyne a kolegovia, pred 50 rokmi v roku 1961 som sa začal vzdelávať v polnohospodárstve a odtedy ma sprevádza spoločná Poľnohospodárska politika bola dôležitým stĺpcom európskeho jednotiaceho procesu, avšak úlohy sa v porovnaní s minulosťou v zásade zmenili. Prvá úloha bola zvýšiť produkciu potravín a byť nezávislý od dovozu potravín o niečo neskôr, sa vyskytla situácia, že Európa musela nejakým spôsobom spracovať potravinové prebytky Opakovane e, sa objavovali rôzne reformy. Dnes diskutujeme o najbližšej reforme, o novom smerovaní SPP po roku 2013. Ako spravodajca pre reformu SPP do roku 2020 sa teším, že sme mohli dosiahnuť e, kompromis presahujúci jednotlivé politické skupiny, aj keď nemohol zohľadniť všetky jednotlivé záujmy, avšak vo výbore pre poľnohospodárstvo bol prijatý veľkou väčšinou. E, Toto hlasovanie je jednoznačný signál pre komisiu, ktorým e, Výbor pre poľnohospodárstvo podporuje smerovanie SPP do roku 2020. Pán e, komisár, ja si myslím, že nové zameranie SPP po roku 2013 e, bude niesť aj titulku s menom Európskeho parlamentu. Moja vďaka v súčasnosti patrí kolegyniam a kolegom za podporu a spoluprácu, predsedovi výboru pre poľnohospodárstvo, koordinátorom, e, tieňovým spravodajcom za pripravenosť e, ku kompromisu a za dobrú prácu. Ďakujem e, pracovníkom politických skupín, moj, mojej kancelárii, k samotnej správe. Potravinová bezpečnosť a bezpečnosť dodávok zostávajú potravín dostáva eh, hlavným pilierom nie len SPP EU, ale na celom svete. SPP by mala byť trvalo udržateľná a bezpečná. Spotrebiteľom by sme mali dodávať eh, vysokokvalitné potraviny, pričom by sme mali zohľadniť trvalú udržateľnosť energetických zdrojov. Bezpečnosť plánovania pre našich poľnohospodárov by mala byť vytvorená v tomto najbližšom plánovacom období. V správe je jasné, a v tom podporujeme komisára, že agrárny sektor by mal, byť, by mal zostať na rovnakej úrovni, čo sa týka ďalšieho plánovacieho rámca, pokiaľ ide o financie. Avšak e, nemyslím si, ako pán predseda komisie Barozo, že by tento druhý pilier mal byť istým spôsobom e, zmenšený. O tomto budeme musieť diskutovať. Mali by sme viesť rozprávu k SPP, pretože je to jeden z centrálnych bodov nášho kompromisu a férové rozdelenie medzi jednotlivými členskými štátmi by sa malo dosiahnuť. Je to potrebné na to, aby sme zabezpečili vyrovnanú eh, hospodárskú súťaž. Eh, historické ehm, prerozdelenie eh, úloh by sme mali zachovať. Mali by sme postupovať podľa princípu subsidiarity, podporovať e, regióny. Um, význam e, mladých farmárov sa spomína, pokladáme za potrebné, aby sa vytvorili nové dodatočné finančné systémy, ktoré by potom súviseli s ďalšími kontrolnými systémami. Myslíme si, že sme našli kompromis, kde snáď zajtra budú môcť o ňom mnohí kolegovia pozitívne hlasovať a myslíme si, že sme stanovili um, nové smerovanie SPP a uh, um, politická skupina EPP ho podporí väčšinou. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. V mene komisie pán komisár Ciolos. Merci. Uh, monsieur le président, uh, monsieur le rapporteur. Ďakujem, Pán predsedajúci, vážený pán spravodajca, poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, táto správa prichádza v kritickom čase. V čase, kedy Európska komisia musí predložiť konkrétny legislatívny návrh, ktorý v oktobri predloží parlamentu a rade. Rád by som poďakoval spravodajcovi pánu Desovi za odvedenú prácu. Posledné týždne a mesiace pracoval. Členovia výboru pre poľnohospodárstvo, tým tiež patrí vďaka za to, aké plodné diskusie sa odohrali a za ich prácu v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Mnohé názory, ktoré sa vyjadrujú v správe, sú v súlade s názormi komisie. Sú to záležitosti, ktoré chcela aj komisia pre, priniesť na pretras v súvislosti s reformou SPP, ktorú sme e, predložili minulý rok vo forme dokumentu. Zároveň sa hovorilo o bezpečnosti potravín, ktorá je tiež absolútne základná pri poľnohospodárstve. Hovorili sme aj o pilieroch poľnohospodárstva, ktoré spomenul aj pán Des. Treba ekologizovať spoločnú poľnohospodárskú politiku, treba sa pohybovať v smere lepšieho manažovania prírodných zdrojov a lepšieho distribuovania fondov finančných prostriedkov pre európskych poľnohospodárov. Treba pripraviť rozpočet, ktorý je e, rovnako spravujúci aj teritoriálne výzvy, aj potravinové výzvy EÚ. Je tu návrh aplikovať horné hranice priamých platieb, tzv. stropy. V tejto fáze by som chcel zdôrazniť fakt, že podstatným príspevkom, ktorým e, prispievajú veľké poľnohospodárske družstva pri zamestnaní e, v vidieckých oblastiach treba vziať do úvahy pri vypracovávaní súm e, horných hraníc. Myslím si, že environmentálne faktory v prvom pilieri a posilnená politika rozvoja vidieka sú kľúčovými metami pri zvládaní klimatických zmien a vízie v oblasti životného prostredia. Toto všetko prispieje aj k úspechu stratégie Európa do roku 2020. Som veľmi rád, že správa počiarkuje dôležitosť úzkej súčinnosti medzi priamými platbami a ochranou prírodných zdrojov. Mojím cieľom je predložiť efektívne opatrenia, ktoré majú európsku dimenziu a ktoré sú v súlade s cieľom zjednodušenia platieb podporujem aj oddelenie priamých platieb, pretože hodnota priamých platieb už je opodstatnená, už dokázala svoju hodnotu. Je to trhovo orientovaný nástroj, eh, ktorý, ktorého hodnotu je možné vypočítať. Buďte konkrétni vo vašich eh, krokoch. Sú isté rezorty, ktoré sú spoločensky, hospodársky aj environmentálne citlivé. Tam by sme mali oddeliť, oddeliť priame platby od iných typov platieb, pretože priame platby vitalizujú hospodárenie s územím, najmä v oblastiach, kde sú silné prírodné handicapy. Toto zdôraznilo oznámenie komisie. Počiarkli sme využitie dodatočných výnosov v druhom pilieri, do, ktoré by mali smerovať do oblasti, ktoré sú e, znevýhodnené. Mnohé veci vyjadrené vo vašej správe môžeme aj my podpísať v našom oznámení o budúcnosti SPP. Sme prišli s podporným mechanizmom pre malé poľnohospodárske podniky vždy, kde je to možné zjednodušiť administratívne postupy pre prideľovanie priamých platieb na takéto malé poľnohospodárske podniky dajú sa podporovať e, rozhodujúcim spôsobom aj v rámci druhého piliera, ktorý sa dá reštrukturalizovať a hrajú dôležitú úlohu nielen čo sa týka územia, ale aj čo sa týka hospodárstva. Aby boli malé poľnohospodárske podniky schopnejšie a ziskovejšie, vyžaduje to priame platby aktívnym poľnohospodárom. V tomto si rozumieme, sme na jednej lodi, čo sa týka budúcej vízie SPP a pokúsime sa e, zadefinovať celoeurópsky to, čo zoberie do úvahy aj špecifika EÚ. Čo sa týka trhovým vých mechanizmov, venujem im pozornosť, ale myslím si, že posilnenie, správne riadenie a podpora prispejú k lepšej organizácii a transparentnosti pri manažmente rizika. Toto sú všetko záležitosti, ktoré by sme mali dopodrobná preskúmať pri posúdení vplyvu a potom sa k vám vrátim s konkrétnym legislatívnym návrhom. Sme v súlade aj v oblasti, o ktorá hovorí o posilňovaní rozvojových opatrení. Mali by sme lepšími e, cestami sa stavať k výzvam klimatických zmien a riešiť e, prirodzené zdroje a biodiverzitu. Druhý pilier SPP by nám mal pomôcť vysporiadať sa s týmito výzvami a zároveň prísť s poznatkovým poľnohospodárstvom, ktoré plní vízie budúcnosti, odpoveda na potreby životného prostredia a konkurencieschopnosti. Uistujem vás, že kolégium komisárov na čele s predsedom Barosom podporuje silný druhý pilier v budúcom SPP, o tom vás môžem uistiť. Bolo veľmi zaujímavé prečítať si vaše návrhy týkajúce sa mladých poľnohospodárov. Vidiecký rozvoj a politika naň zameraná by mala priniesť širokú paletu opatrení mladých poľnohospodárov, ktoré ich, ktorí ich potrebujú. Myslím si, že v rámci prvého piliera SPP by sa tiež malo hovoriť o mladých poľnohospodároch. A čo sa týka členských štátov, mali by E, rozvinúť podprogramy, isté súbory opatrení, ktoré by boli zamerané na mladých poľnohospodárov a teraz voláme po akcii zo strany členských štátov, po opatreniach, ktoré sa týkajú zakladania takýchto malých poľnohospodárskych podnikov pre mladých, investícií do nich, modernizácií poľnohospodárstva a, reš- e, obnovy poľnohospodárskych podnikov. Takáto politika však bude potrebovať dostatočné množstvo finančných prostriedkov, aby sa bola schopná vysporiadať s výzvami v budúcnosti. Čakáme na oznámenie komisie o budúcom eh, viacročnom finančnom rámci a myslím si, že na základe tejto prezentácie vypracujeme posúdenie vplyvu a na jeseň tohto roka predloží komisia návrh. Ďakujem za vašu správu. Som pripravený odpovedať na vaše otázky a na konštruktívnu rozpravu. Ďakujem za priestor. Komisár. Ďakujem pekne, pán komisár Ciolos. Nasledujú štyria rečníci zo zainteresovaného výboru. Pán kolega Arsenis, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, vážení poslanci a poslankyne, dnes hovoríme o novej SPP a je tu veľa takých, ktorí kritizujú. Je to spoločná politika, ktorá viedla k tomu, že životné prostredie sa zdevastovalo. A aj budúcnosť rozvojových krajín je na hrane. Čiastočne majú títo kritici pravdu. Avšak nemajú pravdu v tom, že vravia, že prostriedky, ktoré SPP dala k dispozícii, by sa mali požadovať späť. Nie, nie je to len politika pre poľnohospodárstvo, je to nástroj prerozdelenia finančných prostriedkov medzi členské štáty EÚ a medzi regióny a vidiecké oblasti. Ide o ľudí, o tých, ktorí rozhodujú, ktorí ochraňujú naše krajiny, rieky, a pohoria, samozrejme, že je potrebné zmeniť text. Ale ak chceme sa tejto veci venovať s dôležitou vážnosťou, tak musíme podporiť niektoré nástroje, aby sme dosiahli trvá udržateľnú politiku. Ďakujem pánu kolegovi Arsenisovi. Nasleduje pani kolegyňa Kadenbach za výbor Envy. Vážený pán predseda, pán komisár, kolegyňa a kolegovia, ak sa spýtate Európanov, čo si myslia, čo očakávajú od európskej politiky, tak je to kvalita života, zdravie, životné prostredie. Myslím si, že SPP um, pred nás uh, stavia úlohu um, naplniť očakávania európskych občanov a myslím si, že príspevok výboru Envy Um, je veľmi podstatný, pretože chceme zabezpečiť to, čo chcú Európania. Chceme zdravé potraviny, ktoré sa vyrábajú uh, v druhovej rozmanitosti, myslím aj biologickú rozmanitosť, ale aj rozmanitosť uh, výrobných postupov. Musíme zabezpečiť zachovanie životného prostredia, čistoty vzduchu, pôdy, uh, vody v riekach. Musíme sa postarať o to, aby sa um, vidiecké oblasti ďalej rozvíjali a neboli na okraji európskej spoločnosti. Musíme mať takú polnohospodárskú politiku, ktorá um, um, zapojí inkluzívne všetky regióny a kde budú spravodlivo rozdelené prostriedky. Ďakujem pani kolegyni Kádenbach. Bohužiaľ, výbor pre, e, pre priemysel nie je zastúpený, ale pán Sikierský z iného výboru bude hovoriť. Bardzo przepraszam, proszę o liczenie czasu. Prepačte prosím, že e, som trošku takmer zaspal svoj výstup. Teraz budem hovoriť v mene výboru e, pre regionálnu politiku. Myslím si, e, že Poľnohospodárstvo vo svete a globalizácia potrebujú novú a silnú poľnohospodárskú politiku. Naša konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch musí byť zabezpečená. Okrem toho musia mať farmári zabezpečený primeraný príjem, kvalita polnospodárských výrobkov musí byť zabezpečená, rozvoj vidieckých priestorov a aj ochrana životného prostredia. Preto je nevyhnutné, aby sme mali objektívne, transparentné kritéria pre podporu farmárov a aby sa tieto využívali. Samozrejme, že si musíme udržať kontakty s historickými partnermi v konkrétnych krajinách. Musíme zabezpečiť podporu pre rodinné farmárske podniky. Pán Sikiersky bol vypnutý. Teraz e, hovorcovia, e, e, rečníci v mene politických skupín bude hovoriť pán Rode. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Ďakujem pekne, pán komisár, milí kolegovia. Dovolte mi prosím najskôr prácu pána Teskela, nášho spravodajcu, oceniť a aj spolupracovníkov a tieňových spravodajcov. Rád by som vyzdvihol ich prácu. Je to veľmi ctižiadostivá eh, eh, správa, o ktorej budeme zajtra hlasovať smerovanie Európskeho parlamentu v SPP po roku 2013 je sformulované a oznámenie z 18. novembra minulého roka tu bolo zapracované. Náš výbor pre poľnohospodárstvo takmer jednohlasne schválil túto správu, čo ukazuje, že by sme boli radi, keby v nasledujúcich rokoch SPP sa pridržala tohto kurzu naše krajiny by nemali produkovať iba trhový tovar. 500 miliónom eh, európskych občanov by mali dať k dispozícii potraviny a mali by aj prispieť ďalej k rozvoju sveta. Eh, je to eh, filozofická voľba, pre ktorú sme sa rozhodli. Albert Des, náš spravodajca, si myslí, že by sme mali prispieť týmto spôsobom pozitívne k zachovaniu nášho životného prostredia a odbúrať e, prílišné administratívne bariéry na základe národných e, textov. E, priama pomoc by mala byť menej regulovaná a taktiež by tu mal byť určitý príspevok občianskej spoločnosti k SPP. Dnešná rozpráva sa deje v momente, kedy máme diskusie v rámci skupiny G20 o surovinách a o poľnohospodárských surovinách. Naša požiadavka nie je požiadavkou izolovaného parlamentu, odpojeného od zvyšku sveta, avšak my by sme takýmto spôsobom mohli poskytnúť globálnu odpoveď na globálnu výzvu. Presne tak, ako aj v správe Lang, ako e, v správe Gariga. Zajtra budeme požadovať, aby sa počas plánovacieho obdobia 2014 až 2020 zachoval rozpočet pre poľnohospodárstvo. Stále sa budeme na to odvolávať, ale budeme sa musieť samozrejme aj rozhodnúť, pretože nič iné si nemôžeme dovoliť. Ďakujem pekne, pán kolega Le Foll. Euh, Ďakujem, pán predstavujúci, vážený pán komisár, spravodajca. Michelle Dantanova e, vyplijú, ale hovorila, že pestovanie potravín je dôležité a v predchádzajúcej správe aj vo znameniach komisie sa hovorilo a demonstrovalo, že Európska únia chce SPP takú, ktorá, e, cez ktorú dokážeme dorábať potraviny v Európe a prispieť k rovnováhe produkcie potravín v Európe a v celom, na celom svete a globálnych trhov. O tom hovoríme aj dnes. Tento signál by sme mali vyslať celoeurópsky. Áno, to je tak. S týmto súvisí bezpečnosť dodávok potravín. Je to zásadná vec. Má v sebe zabudovanú dimenziu solidarity. Bez toho sa SPP nepohne, pretože aj v Európe tisícky ľudí trpia pod výživou. Áno, aj v Európe máme tento problém. Hovoríme o trhovom prístupe, o environmentálnom prístupe. Áno, musíme ekologizovať SPP. Áno, musíme ho e, dostať do prvého piliera na celoeurópsku úroveň. Tam je ako prvý aspekt ochrana životného prostredia, ale po druhé, a to je tiež veľmi dôležité, treba urobiť kompromis, o ktorý už bol vyrokovaný. Bolo to tvrdé rokovanie, ja som dlho sledoval, e, zapájal sa. Ide o digresivitu pomoci, ktorá berie do úvahy dva faktory. Zamestnanosť, pretože je dôležité rozoslať posolstvo, že ľudia môžu sa uživiť poľnohospodárstvom a potom je tu otázka horných eh, hraníc, horných limitov pre pomoc. To som povedala dnes popoludní. Nemyslím si, že toto má byť odpoveď na daný problém. A ak parlament parlamentný výbor si myslí, že to je v poriadku. Dobre, máme tu ešte aj rozpočet a ak budeme postupovať v súčasných úrovniach, tak nedosiahneme naše ciele. O druhom pilieri sa tu už vyjadrili predrečníci, ale my nebudeme ochotní akceptovať žiadne zniženie v druhom pilieri. Ďakujem pekne, pán kolega Lefol, na dve minúty pán kolega Lyon alebo Lyon. Uh, uh, uh, Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem spravodajca, ďakujem kolegovia. Predrečníci sa už vyjadrili. A takisto básnik Robert Burns v Škótsku e, sa vyjadril básnickým spôsobom o týchto témach. A je veľmi dobré, že Albert Des a ostatní tieňoví spravodajcovia sa zamerali ostatné mesiace na rokovanie, ale táto správa má jasný obsah a je nás tu veľa, ktorí môžeme tento obsah podporiť. Napriek tomu verím, že e, je tu jedna slabina a tá slabina je dôležitá oblasť, je to otázka, ktorú si kladú daňoví poplatníci a spotrebitelia pri SPP a to je, aké sú priame platby, ktoré nemajú žiadnu hornú hranicu a na čo slúžia. Myslím si, že musíme odpovedať na túto otázku, pretože to už nesúvisí s produkciou potravín. Krížová kontrola už nefunguje a neodpoveda tiež na túto otázku. Mám pocit, že táto správa mala zájsť ďalej pri odpovedi na ňu a mala podporiť cielenejšie, adresnejšie priame platby, ktoré by boli motiváciou pre konkurencie schopnejšie poľnohospodárstvo a mohli by sme sa potom prispieť k ekologizácii priamých platieb. Myslím si, že v, v tomto by sme sa naozaj všetci zhodli. Ak sa nevydáme týmto smerom, tak či tak zostáva táto otázka a musíme na ňu odpovedať. Otázka stále znie, na čo sú priame platby, ak nemajú hornú hranicu. Horné hranice, stropy e, tejto pomoci je jedna vec, ale ak verejné statky sú zdrojom takýchto priamých platieb a poľnohospodári takisto dodávajú verejné statky. A tieto, na tieto dáme hornú hranicu, tieto obmedzíme nejakým stropom. Myslím si, že takýto model eh, má svoju slabinu. Ak sa táto správa podarí vylepšiť, zajtra naša skupina ju bude schopná podporiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. E Kolega Nicholson na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Dovolím si využiť príležitosť, aby som zablahoprial spravodajcovi. Rozhodne sa mu podarilo dokázať eh, počas rokovaní, počas toho, ako rokovania prebiehali, že má veľmi eh, veľmi veľký, veľkú schopnosť znášať veľmi veľa, takže podarilo sa mu vydržať veľmi veľký tlak a zvládol to. Dostal sa až nakoniec. A prvá vec, čo by som chcel povedať, je to, že vítam to, že budeme mať eh, aj revíziu piliera 2, pretože to je to, o čo sme sa dohodli. Veľmi pozorne som počúval mm, diskusie o ozelenení polnohospodárstva, ale keď hovoríte o ozelenení polnohospodárstva, tak to znamená rôzne veci pre rôznych ľudí a v rôznych veciach a v rôznych krajinách. Takže musíme si veľmi pevne povedať, o čo nám ide. To nie je nejaká línia, ktorú kde si nakreslíme a nejako ju môžeme použiť, pretože bude to mať veľmi veľký dopad na jednotlivých polnospodárov. Stefan Lefol má pravdu, ak tam peniaze nie sú v konečnom dôsledku, tak je toho veľmi málo, čo môžeme spraviť. A nezostáva nám nič iné, ako konať v mnohých týchto oblastiach. A pravda je taká, že musíme byť zodpovední. A musíme byť zodpovední ako celý parlament keďže my sme do právneho textu, ktorý komisia bude predkladať, e, zakomponovali tieto jednotlivé prvky. A to bude obrovská výzva pre nás v parlamente, pretože prvýkrát budeme mať zodpovednosť pri hovorení a pri diskusii o tom, ako bude vyzerať spoločná poľnohospodárska politika. Takže z tohto pohľadu musím povedať, že som e, naklonený tomu súčasnému textu, kde sa hovorí o stropoch. Budem podporovať tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené tak, aby sme znížili ten stupeň stropov. A zároveň nebolo by veľmi vhodné, ak by ten rozpočet nebol k tomu pripojený. Ale zároveň musíme sa pozrieť na to, ako tieto prostriedky vynakladáme. A vynakladáme tieto prostriedky tak rozumne, ako sa len dá. Je veľmi veľa toho, čo sa stráca v administratíve. Nie je tam príliš veľa byrokracie a administratívne záťaže je to dosť prostriedkov sa dostáva k ľuďom. Zelení hovoria o potravinovej bezpečnosti ako akejsi opakovanej fráze, ale čo robíme preto, aby sme zabezpečili potravinovú bezpečnosť? E, dokážeme čeliť krízam počas najbližších 10 rokov, je stále menej farmárov, menej ľudí pracuje v tejto oblasti a práve na to sa musíme sústrediť do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Nicholson na dve minúty má slova, slovo pán Hojzling. Nech sa páči. Milé kolegyne, kolegovia, myslím si, že na všetci, všetky naše mys, myslenie ide vlastne rovnakým smerom. Jednoducho musíme podporovať e, našu podpásku politiku, ktorá musí byť takisto aj priateľská životnému prostrediu a myslím si, že to sú zároveň aj ciele tejto správy a takisto Európa musí vytvoriť, e, Európa musí takisto aj splniť svoje klimatické ciele, na to nesmieme zabúdať. E, európska polnospodárska politika teda musí, nesmie zaťažovať aj životné prostredie. Takisto potrebujeme aj mm, spravodlivú účasť jednotlivých eh, podnikov a musíme zabezpečiť aj spravodlivosť medzi jednotlivými členskými štátmi a zabezpečiť aj medzi nimi solidaritu. Eh, to je, takisto sa uvádza aj v členskej štáte. Takisto potom eh, je sú tam niektoré podnúce návrhy, ktoré sa týkajú cieľov, ale darilo sa nám dosiahnuť kompromis s jasne definovaným cieľom, ktorý je zvládnutelný. Myslím si, že mnohé body by mohli byť lepšie z, uvedené. E, napríklad, aké by mali byť platby v rámci prvého piliera, e, ochrana pôdy a rôzne otázky. Dobre, ale to môžeme nechať tak na... Nech to vyrieši teda potom komisia. Dôležité e, sú, že dôležité je to, že jednoducho veľké prostorské podniky musia zabezpečiť lepšiu ochranu životného prostredia a väčšiu zamestnanosť. Myslím si, že na tom sme sa zhodli aj v rámci výboru. Takisto je potrebné zabezpečiť aj lepšie obchodné podmienky, aj treba sa venovať aj téme nedostatku proteínov. myslím si, že tých 13 eh, miliónov ehm, ploch sme museli teda doviesť z iných krajín, aby sme teda toto nemuseli dovážať, aby sme to zabezpečili. Takisto je potrebné posilniť druhý pilier na jednotlivé opatrenia, čo sa týka životného prostredia a trvalá udržateľnosť. E, toto musia byť naše ťažiskové body, pretože práve na toto aj poukázal pán Barozo e, a toto v, v, vlastne tam ležia šance pre udržateľný rozvoj vidieka. Ďakujem pekne. Ďakujem. pekne pánovi kolegovi Hojslingovi. Teraz na jednu minútu pani kolegyňa Jarik. Ďakujem veľmi. Prepač. Pán komisár, toto je také načrtnutie novej e, spoločnej polnospodárskej politiky, či už ide o progresivitu verejných úverov, pracovné miesta, životné prostredie, uznanie polnospodárstva ako zdroja verejného dobra alebo aktívneho polnospodárstva, ale už sme si zvykli na dobré úmysly bez zlepšenia životov samotných farmárov. Musíme si uvedomiť, aká dráma Eh, prebieha na našom vidieku. Hoci myšlienka bezpečnostnej siete je zaujímavá, nestačí. Musíme sa vrátiť k nástrojom verejných intervencií, aby sme mali základné ceny eh, garantované pre malých a stredných eh, producentov ekonomická, ekologická, sociálna bezpečnosť, ako ukončiť e, voľnú výmenu, ktorá ničí rodinné farmy. Musíme aby EU, zabezpečiť, aby Európska únia konala, aby Svetová obchodná organizácia pracovala viac e, so Svetovou potravinárskou organizáciou, aby tu e, boli určité práva na hraniciach, taktiež potrebujeme oveľa viac prostriedkov na výskum v Európe a musíme zdôrazniť potrebu zachovania rozpočtu. Rečník bol prerušený. Ďakujem pekne kolegovi Ďalej má slovo kolegyňa Morvaj má technickú poznámku vám predseda, ospravedlňujem sa, ale nemohli sme si vypočuť anglické tlmočenie predchádzajúceho rečníka. Pokiaľ teda sa to mňa týka, mňa to veľmi zaujímalo, ak by to nebola škoda, alebo ak by to nevadilo rečníkovi, ak by ste mohli spraviť čosi preto, aby sme si to mohli vypočuť ešte raz v angličtine, boli by sme naozaj veľmi radi. Ďakujem pekne. Ešte niekomu chýbalo anglické tlmočenie? Pýta sa predseda. E, Možno, že to bol iba nejaký miestný problém, nie? V tých zadných e, radoch budeme situáciu riešiť. Es war offensichtlich eine Kanalverwechslung. Wir sind bei dem, an dem Problem dran. E, jednoducho budeme tento problém riešiť. Asi boli zamenené kanály. Určite sa bude možné potom si eh, pozrieť eh, túto, eh, tento príspevok na internete neskôr. Určite to tam neskôr nájdete. Teraz nasleduje pán kolega Fontana na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážený pán komisár. A v prvom rade by som chcel poďakovať váženovi, váženému pánovi Desovi a všetkým tieňom spravodajcom za túto prácu. Predovšetkým sme naozaj veľmi radi, že v tejto správe sa nachádzajú aj odkazy na znevýhodnené regióny, horské oblasti, a sme naozaj veľmi radi, že konkrétne sa spomína aj podpora pre malé polnospodárske podniky, ktorá je kľúčová, pretože tieto malé polnospodárske podniky sú veľmi dôležité pri ochrane pôdy a zároveň pri zabezpečení kvality potravín, ktoré sú vyrábané práve v takýchto malých polnospodárskych podnikoch. Sme naozaj veľmi radi, že tu je taký široký odkaz aj na mladých farmárov, ktorí sú budúcnosťou polnospodárstva. Všetci veľmi dobre vieme, že hlavnou výzvou v súčasnosti je otázka rozpočtu. A teda, pán komisár, obraciame sa na vás. Vy to viete lepšie ako my, rovnako ako aj ďalší kolegovia. To, čo nemôžeme dovoliť, je, aby rozpočet SPP bol ponížený pretože to by znamenalo, že polnohospodárstvo má ako keby nižšiu hodnotu v Európe. A ak to má v Európe nižšiu hodnotu, tak rovnako to bude znamenať aj, že naše produkty polnohospodárske majú ako keby nižšiu hodnotu. A to sa odrazí na kvalite našich potravín. No a na záver by som sa rád dotkol otázky dovozu, keďže určite dobre viete, aj tie sú súčasťou SPP do istej miery a musia byť brané do úvahy v rámci celého SPP, pretože ak budeme dovážať nízko nákladové a nízko kvalitné produkty, tak to bude hrozovať predovšetkým naše polnohospodárstvo. Ďakujem pekne a teraz má slovo e, na minútu pani Doc. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem pekne aj pánovi Desovi za veľmi komplexnú správu. Podobne ako ostatní rečníci, aj ja by som rada zdôraznila dôležitosť adekvátneho rozpočtu pre novú spoločnú poľnohospodárskú politiku. Som presvedčená, že je veľmi dôležité, aby náš rozpočet vychádzal z argumentov, ktoré sa týkajú potravinovej bezpečnosti. Odhaduje sa, že do roku 2050 budeme mať potrebovať 70-percentný nárast v svetovej globálnej poľnohospodárskej výrobe ja by som chcela tvrdiť, že nové SPP musí smerovať k tomuto cieľu a aby sme zachovali výrobu aj v Európe, nemali by sme urobiť nič preto, aby sme ohrozili našu potravinovú základňu, ktorú v súčasnosti máme. Vítam veľmi jednoznačnú podporu pre dvojpilierovú štruktúru SPP a rovnako vítam aj dnešné potvrdenie, ktorého sa nám dostalo od komisára um, ohľadom jeho podpory pre takúto štruktúru. Chcem ale doplniť, že nerada by som videla, aby podpora tzv. ozelenenia polnohospodárstva v piliere 1 znamenala pilier 1 znamenala ďalšie náklady a ďalšie, a ďalšie záťaže pre našich farmárov. Radi by sme videli väčšiu mieru flexibility pre národnú a regionálnu úroveň, berúc do úvahy rôzne štru, formy štruktúry a diverzitu polnohospodárstva v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Pani Doc, a teraz na dve minúty má slovo pán Lavíja, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár tá tvrdá práca, ktorú spravil pán Des, je čosi, čo ako tieňový spravodajca chcem rozhodne privítať. Teraz sa dostávame do konečnej fázy a nová SPP je veľmi dôležitá pre Európu, pre prežitie európskeho polnohospodárstva, pre prežitie vidieckých oblastí. Nová SPP musí zabezpečiť, že občania v Európe budú môcť e, mať prístup k vysokokvalitným produktom a zároveň dokážeme podporovať samotnú výrobu takýchto produktov. Aby sme naplnili tieto ciele, potrebujeme nové nástroje, ktoré budú efektívnejšie a zároveň, ktoré budú jednoduchšie pre farmárov ktoré im umožnia jednoduchší prístup k prostriedku, prostriedkom a menej administratívnej záťaže. Rovnako potrebujeme aj trhové nástroje, ktoré dokážu efektívne bojovať proti opakujúcej sa potravinovej kríze. Rovnako potrebujeme aj nástroje v oblasti prevencie, tak aby sme dokázali čeliť rizikám, ktorým bežne čelí polnospodársky sektor. Potrebujeme SPP pre mladých ľudí, ktorí majú zodpovednosť za polnospodárstvo budúcnosti. Rozhodli sme sa, že chceme podporovať biodiverzitu a zároveň chceme podporovať mnohé eh, špecifické produkty, ktoré máme v rôznych oblastiach oblastiach únie prostredníctvom politiky rozvoja vidieka, v rámci ktorej chceme podporovať potenciál, ktorý máme v našich vidieckých oblastiach. Ale zároveň musíme zabezpečiť, aby naše polnospodárske firmy boli konkurencieschopné. A práve z tohoto dôvodu by sme chceli komisii zdôrazniť, a že je dôležité, aby sme mali opatrenia, ktoré budú podporovať zavádzanie nových technológií v, súvislo, v súvislosti s tým, čo sme povedali na pôde polnospodárskeho výrobu, chcem opätovne počerknúť dôležitosť udržateľnosti priamých platieb pre jednotlivé polnohospodárske podniky v rámci polnohospodárskych v rámci polnospodárskeho odvetvia. Ak by došlo k zníženiu pomoci a ak by došlo k zvýšeniu angažovania eh, týchto firiem nad rámec istého prahu, eh, bolo by to veľa pozitívnejšie, pretože takýmto spôsobom by sme znižovali eh, percento veľkých firiem, ktoré sú podporované. Zároveň musím zdôrazniť skutočnosť, že je kľúčové, aby sme poskytovali adekvátne financovanie pre SPP. Nemôžeme akceptovať tu na pôde parlamentu zníženie prostriedkov, ktoré sú určené pre rozvoj vidieka. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Máme tu modrú kartu. Akceptujete, e, chcete podložiť otázku pánovi Lavíja? Pán kolega. Hláste sa do Catch the Eye. Ďalší rečník na minútu bude pán Kapula Santos. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. My v skupine socialistov a demokratov sme presvedčení, že táto reforma zabezpečí, že SPP bude spravodlivejšia, férovejšia a adekvátnejšia pre to obdobie, v ktorom v súčasnosti žije, žijeme. Pretože otázky e, legitimnosti pre našu spoločnosť sú veľmi dôležité a potravinová bezpečnosť v tom najširšom význame slova má stále väčší význam. Podarilo sa nám do tejto správy dostať naše hlavné obavy, ako napríklad skutočnosť, že je kľúčové, aby SPP bola komunitárnou politikou, aby mala adekvátne finančné prostriedky vyčlenené a to by sme chceli počerknúť. A zároveň to považujeme za neakceptovateľné, aby tu došlo k zníženiu prostriedkov vyčlenených pre SPP. Chceme spravodlivejšiu distribúciu týchto prostriedkov medzi jednotlivými členskými štátmi a farmármi. Zároveň chceme nový systém, pre výrobu, ktorý bude vychádzať z environmentálnych a sociálnych kritérií a ktorý bude podporovať zamestnanosť na vidieku. Chceme zabezpečiť, aby spoločná polnohospodárska politika primárne bola zacielená na farmárov, aby mala špecifické mechanizmy pre farmárov. Som si istý, že s posilnenou úlohou Európskeho parlamentu na základe revidovanej Lisabonskej zmluvy budeme vedieť do praxe preniesť tieto ciele, ktoré boli eh, častokrát len v polohe teoretických princípov až do posiaľ. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Polson na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takisto ďakujem aj pánovi Desovi za vynikajúcu prácu na tejto správe. Je tu jedna vec, ktoré by som sa chcela dotknúť v súvislosti s SPP. A to, je, to sú tie obrovské výzvy, pred ktorými stojí celé ľudstvo. Klimatické zmeny, biologická rozmanitosť, strácanie sa vodných zdrojov a rôzne výzvy. Takže musíme si v tomto kontexte uvedomiť, že sú to práve potom polnohospodári, ktorí musia si poradiť e, práve v tomto životnom prostredí a v tejto prírode a budú nám musieť ešte dokonca pomáhať prežiť budúcnosť. Je to práve polnohospodárstvo, kde budeme musieť hľadať tie najlepšie nástroje a je to práve spôsob, akým využijeme environmentálne nástroje, ktorým budeme platiť e, ktorým by sme mali platiť polnohospodárom za to, aby využívali tieto nové nástroje. A preto by som chcela aj v budúcnosti vidieť, to, aby došlo k určitému mentálnemu posunu od podporovania príjmov polnohospodárov, čo sa veľmi ťažko vysvetľuje, ale aby sme skutočne mohli platiť polnohospodárov za skutočnú prácu, ktorú vykonajú. Čiže eh, by sme jednoducho prestali platiť len nejaké paušálne dotácie, ale platili by sme im za služby, ktoré naozaj poskytnú. Myslím si, že najdôležitejšia otázka, pre, úloha pre polnohospodára samozrejme je produkovať eh, potraviny, rybár produkuje ryby a podobne. Čiže podľa mňa E, jednoducho e, sú to veci, ktoré sa e, dajú predávať na trhu, ale z životné prostredie sa na trhu predávať nedá. Predsednička. Ďakujem. Teraz vás pán Vočechovský na jednu minútu slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Správa pána Desa je v mnohých aspektoch veľmi dobrá, ale je tam jeden aspekt, ktorý je zase veľmi zlý, pretože odmieta myšlienku spravodlivého vyrovnania priamých platieb. A práve je tu ten absurdný princíp, princíp že v podstate chud, bohatší farmár dostal väčšiu podporu než chudobný a tohto sa obávajú hlavne polnospodári v nových členských štátoch. Polnospodárstvo v nových členských štátoch Ehm, je naďalej oslabované mnoho pôd, veľké, ehm, oblasti veľké pôdy sa, veľká časť pôdy sa vonkoncom nevyužíva v Litve, Polsku na Slovensku. Preto by som chcel ehm, vyzvať kolegov, aby už ukončili takúto diskrimináciu a aby sme začali rovnakým spôsobom platiť aj polnospodárov nových členských štátoch. Obraciam sa na kolegov z Francúzska. Vy ste chceli alebo by ste volali po um, slobode bratstva a spravodlivosti. Ale však nemáme tu žiadnu fraternité, žiadne bratstvo. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz pán Bube na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, kolegovia. Áno, súhlasím že so slobodou, bratstvom a rovnosťou e, farmárov a krajín, ktoré vstúpili z východu do EÚ. Ja s vami súhlasím. Myslím, že sme urobili veľký krok v tejto správe. Nebolo to ľahké na začiatku, boli sme skôr v konfrontácii, ale podarilo sa nám dosiahnuť konsenzus a to je najdôležitejšie. Tento konsenzus nám umožní chrániť globálne projekty a myslím si, že to je veľká zásluha Európskeho parlamentu. Dokázali sme to, nebolo to ľahké a ďakujem spravodajcovi, pánovi Desovi a všetkým poslancom. Prvá etapa eh, potvrdzuje dôležitosť eh, rovnosti spravodlivosti medzi výrobcami, územiami a to je podľa mňa dôležité. Povedali sme veľmi jasne a potvrdili sme rozvoj, zachovanie malých fariem, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitu, biodiverzitu jednotlivých území. Podľa mňa je toto zásadná vec. To, že sme zaviedli tento pojem, to, že poľnohospodárstvo bude agronomické, že otočíme stranu, to je v texte a bude potrebné, aby sme toto implementovali. Je to podmienka preto, aby poľnohospodárstvo bolo možné pre budúce generácie. Nejde o ideológiu. No a dnes hlavná obava je, že sú tu, je ohrozený rozpočet, musíme na ne reagovať na tieto hrozby a teraz vstupujeme do druhej etapy, ktorá je legislatívnou rozprávou, pretože nad rámec textu veľké veľkým úmyslom je v legislatívnej rozprave uvidieť, kam smerujeme a to samozrejme na to teraz čakáme. A na záver by som chcel povedať, že tým, že e, vyjadrime hnev proti Nemecku, kde sa opäť o petinu znížila e, poľnohospodárska pomoc e, v novým krajinám. Ja by som chcel, aby sa pomohlo tým e, chudobným krajinám. Máme 80 miliónov ľudí, ktorí sa nikdy nenajedia do syta. Ďakujem. A teraz pán Rubiks na minútu. Prosím, držte sa rečníckého času. Ďakujem, pán predseda. Dober, sagatavotais Myslím si, že naše správa je veľmi, veľmi veľkorysá Mm, sústredí sa skôr iba na nové smery eh, polnospodárstva, predovšetkým na zozelenenie. Toto môže byť, eh, takisto sa to snaží byť akýmsi záchrannou vestou pre tých polnospodárov, ktorí eh, zatiaľ neprodukujú, aby takisto mohli dostávať podporu. Podľa môjho názoru, keď sa táto správa príjme a bude oplatňovať, tak dnes budeme musieť myslieť na určité problémy, ktoré nadalej pretrvajú, ako napríklad problém s nedostatkom biel bielkovín, takisto otázka e, kvality e, potravín, e, otázka geneticky modifikovaných organizmov, nedostatok pôdy a tak ďalej. Všetko toto zostáva naďalej problémom. Nie je tu nič o, o mladých farmároch a rodinných far, far, farmách a podobne. Žiaľ, v tom, z tohto dokumentu, bo v tomto dokumente mnohí farmári nenájdú dostatok odpovedí na svoje otázky. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. Teraz pán Eniu na jednu minútu, nech sa páči. Keďže že termín zozelenievanie v pilieri 1 sa zdá byť ako niečo zaujímavé, ale však môže to spôsobiť veľké problémy, pretože skôr to môže e, viesť k tomu, že nebudú hospodári chcieť vonkoncom produkovať na tej pôde a nebudú vonkoncom využívať e, všetky tieto, e, takisto tieto opatrenia tiež nebudú môcť byť uplatnené čo vlastne povedie k tomu, že v podstate, keďže rodinné poľnohospodárstvo už nebude podporované, tak to veď pôjde k tomu, že rôzne rodinné podniky sa umelo kvázi rozpadnú. Takisto e, e, by prostriedky by, si malo, by mali ísť smerom na EÚ a nie do členského štátu, kde v podstate sa tieto produkty vyrábajú, kde sa takisto. Je tam veľké množstvo e, nezmyslov. Jednoducho je svetu chýba e, potraviny a mali by sme teda podporovať nové technológie a nie ich považovať za hrozbu. Myslím si, že ste sa minulú zimu všetci uistili v tom, že nemáme tu žiadnu hrozbu globálneho teplovania. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz pani Morvaj na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, milí poslanci. Určite by európsky občania mali iný názor o Európskej únii, keby mohli vidieť, že peniaze, ktoré platia, teda tie peniaze daňových poplatníkov, ktoré platia, že tieto prostriedky sú využité len na verejné účely, len na verejné prostriedky, len na dobré verejné účely boli využité. V súvislosti s podporou spoločnej hospodárskej politiky. Je tu téma tejto správy, o ktorej budeme zajtra hlasovať. A ide o to, aby došlo k určitému vyrovnaniu e, paušálnych platieb. Ja by som vás chcela teda požiadať o to, aby ste predovšetkým e, brali, brali do úvahy um, rovnoprávnosť občanov alebo spravodlivosť. Jednoducho musí tu existovať určitý limit. Nemôžeme e, dovoliť podporu zelených a červených baronov v Európskej únii. Pani Rant, na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto správa, ktorá hovorí o reforme spoločnej polnospodárskej politiky, e, nuž, k nej by som sa rada vyjadrila nie priamo, ale k akejsi podružnej, sekundárnej téme. A tu ide o to, že e, či dokážeme potvrdiť a obhájiť pozície, ktoré obhajujeme tu v Európskom parlamente. Počas budúceho týždňa Európska komisia predloží svoj návrh e, ohľadom finančných perspektív na najbližšie obdobie a to až do, od, od roku 2014 do roku 2020. Podľa mojich informácií e, exekutíva má záujem e, navrhnúť rekordný e, rozpočet pre polnohospodárstvo. Treba teda mať na pamäti, že správa, ktorú budeme schvalovať zajtra, kde chceme zachovať súčasné úrovne výdavkov, nebola zobraná do úvahy Európskou komisiou. Nechápem prečo. Pri stále zníženejšom rozpočte dokážeme čeliť všetkým tým výzvam, ktoré obsahuje tento dokument za ozelenenie polnohospodárstva a druhý pilier, čo všetko chceme, chceme podporovať a chceme, aby tam bola väčšia podpora pre e, polnohospodárských pestovateľov. Ako to chceme zabezpečiť? Zároveň nevidím, akým spôsobom e, dokážeme novou SPP e, zabezpečiť stabilné ceny pri súčasných turbulenciách na potravinových trhoch a zároveň ako dokážeme čeliť dôsledkom súčasnej krízy, ktorú tak bolestivo znášame. Pak musíme, SPP musíme vnímať najmä v, v v kontexte celkových čísel a celkových výdajov. Musíme si uvedomiť, že e, celkový objem investícií do polnospodárstva e, zároveň spôsobuje každé euro, ktoré investujeme, e, generuje ďalších 10 eur v potravinárskom a polnospodárskom sektore. Musíme teda práve toto zohľadniť počas najbližšieho finančného obdobia. Nemali by sme strácať z kontextu to, že rokovania s tretími krajinami a zároveň so svetovými obchodnými organizáciami veľmi vážnym spôsobom ohrozujú to, aby sme zachovali polnohospodárskú e, produkciu v Európe, tak ako ju poznáme dnes. Ďakujem pekne. Pán De Castro, minúta. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Správa pána Desa otvára novú etapu reformy SPP. Intenzívna práca výboru Agri prebieha už niekoľko mesiacov a rád by som poďakoval pánovi Desovi a ostatným tieňovým spravodajcom zo skupín za všetku ich snahu. Dnes parlament môže hovoriť jasne o budúcnosti SPP. E, bude robustná, priama, prúžná, zelenejšia a budem brať do úvahy mladých ľudí a ich potreby a ašpirácie, avšak sú tu určité obavy. Pán komisár z dnešnej správy v tlače že budú škrty v druhom pilieri rozpočtu a je ťažké pochopiť prečo. Určite keď si čítame správu DES a mm, správu pána Gariga o budúcom rozpočte, e, čo sme schválili len nedávno v plenárke, SPPM je dôležitý princíp, ktorý zachováva súčasnú úroveň financií na budúci finančný rámec a preto, pán komisár, by sme radi počuli vysvetlenie tejto novinky, ktorá koluje. Aby sme vedeli, či e, sú veci pravdivé alebo, alebo nie. Ďakujem pekne, pán Reimers, minúta a pol. Pani predsedajúca, pán komisár, cení kolegovia, chcel by som poďakovať spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu a takisto aj za vytrvalosť. Čo sa týka budúcnosti polnospodárskej politiky po roku 2012, sa musíme rozhodnúť, že kde ju chceme mať, kam sa chceme uberať. Chceme polnospodárstvo, ktoré bude stať pred výzvami, ktoré bude inovatívne, moderné, odvážne, sebavedomé, zodpovedné reagovať e, autonómne na požiadavky trhu, alebo chceme polospodárstvo, ktorá bude naďalej neustále závislá od vrecka Európy a každým krokom do budúcnosti budú potrebovať maminu ruku. Ehm, my teraz vlastne určujeme smerovanie. Čo sa týka, keď chceme prekonať úlohy budúcnosti, potrebujeme, aby polnospodárstve boli moderné technológie na miesto obrovských diskusí o ideológii. Čo sa týka, aby sme zabezpečili týmto podnikom istotu, neustále každých niekoľko rokov meníme, meníme smery. Potom každý musí byť jasné, že akýkoľvek zmena politického smeru ehm, vlastne vedie k tomu, ktorý si vyžaduje vyžadujú zase nové investície e, bez nejakej istoty pre tieto podniky pričom nie je zabezpečené, že má vyššie príjmy. Takže nie je dôležité, že či tie podniky sú malé alebo veľké, ale že či sú hospodársky zdravé. Takisto je, nie, sa líši na tom, že či je to konvenčné alebo ekologické hospodárstvo, keď e, dôležité je, aby zabezpečen, boli zabezpečené zdroje. Takisto je jedno, že koľko e, zvierat sa chová, pokiaľ tieto zvieratá sú schopné prežiť. Takže je potrebné, aby sme zabezpečili veľmi dobrú kvalitné potraviny za dostupné ceny, ale Európa nepredstavuje ešte celý svet. Predsednička, ďakujem pekne. Pán Fajman, mám minútu. Pani predsednička, dámy a páni, konečne sa približil čas, kedy v strihanových členských krajinách EÚ sa zjednotí SPP a skončí 10 rokov trvajúca diskriminácia plnospodárov z nových členských krajín. Taký vývoj vítam. Dúfam, že v novom období e, nebudú uplatňovať nové diskriminačné podmienky voči plnospodárom, ale musím konštatovať, že v správe DES táto informácia je predovšetkým podpora tzv. E, zastropovanie priamých pladie pre väčšie plnospodárske podniky. Taký postup považujem za diskrimináciu voči e, krajinám ako je Česká republika. Z historických dôvodov tu máme väčšie farmy ako inde v EÚ a zastropovanie priamých pladeb odmietam, pretože ide o opatrenie, ktoré zníži efektívnosť e, poľnohospodárskeho podnikania v celej EÚ Poľnohospodárstvo bolo vždy výrobou potravín, predovšetkým, no a teraz veľa politikov, hlavne z oblasti zelených a z ľavej strany politického spektra chcú, aby poľnohospodári boli výrobcovia biopaliu a bojovníci s globálnym oteplovaním a to nemá moju podporu. Ďakujem. Pán Smith, minúta a pol. Pán, pani predsedčka, ďakujem Gratulujem spravodajcovi, nebola to ľahká práca pre ňoho ani pre nikoho z ďalších. Správa sa zlepšila spoločnou prácou a musíme e, to len obdivovať. Pokiaľ ide o pokračovanie priamých platieb, a odstránenie historických e, zmienok v odseku 15, e, rozdelenie, ktoré bude férovejšie medzi krajinami a regiónmi, to je odsek 16, ja som zo Škótska, som rád, že vidím silné vyhlásenie e, a podporu s nevyhodeným území 82 a 44 mm, explicitné vyhlásenie, že krížová zhoda bude založená na rizika, bude proporčná Možno, že by ste to mohli z, zopakovať niektorým z ďalších vašich kolegov. E, túto správu obdivujem, ale musíme byť úprimní aj voči našim voličom. Kým nebudeme mať odsek 1, tak to všetko je bezvýznamné a to, to ostatné tiež. Odsek 1 silný, udržateľný strop pre e, rozpočet, ktorý e, sa musí zhodovať s cieľmi. A aj ja vyjadrujem obavy ako ostatní kolega nielen dnešnej chýry, že predseda Barroso chce značne znížiť pilier 2 Pán komisár, budete potrebovať všetkých spojencov, ktorí dokážete získať v diskusiách v komisii a v členských krajinách a my musíme uh, mať škrty, ktoré budú, e, musíme mať spoločnú poľnohospodárskú politiku, bude primerane financovania, ambiciozna, pretože európske poľnohospodárstvo je dôležité a teraz sa nemôžeme venovať nejakým nepodstatným veciam. Ďakujem. A teraz na minútu pán pani De Brun. Ďakujem. Chcel by som, vítať, chcel by som privítať správu DSG e Reform SPP a chcel by som poďakovať pánovi Desovi za jeho prácu. Dnešné hlasovanie v tomto týždni ukáže, čo Európsky parlament očakáva v legislatívnom návrhu o reforme SPP. Takisto aj rozpočtové hlasovanie bude dôležité, aby sme zabezpečili financovanie, ktoré bude primerané pre plnospodárstvo v budúcnosti. Potrebujeme silnú a udržateľnú SPP založenú na dvoch pilieroch, ktoré znam, budú znamenať, že farmári zostanú na pôde a zabezpečí sa ochrana životného prostredia a podporí sa e, vidiecká ekonomika, zabezpečia sa e, férové podmienky a transparentnosť pre všetkých, ktorí pracujú v potravinovom reťazci. Potrebujeme zelenšie opatrenia v pilieri 1, ktoré sa týka životného prostredia. Musí to byť jasné, musí to mať primeraný dizajn a ako merateľné. No a tiež potrebujeme zdôrazniť silný a transparentný pilier 2. Pán Skota, minúta. Pán Skota, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, dámy a páni. SPP je európska politika, kde viac ako kdekoľvek predtým za posledné roky e, došlo k zmenám e, v hospodárskom cykle e, a v tom, čo sa deje medzinárodne. No a to sa stalo berúc do úvahy dva ciele, zabezpečenie príjmov pre európskych polnospodárov a zníženie rozpočtu. Sú tu aj ďalšie ciele, ktoré sa týkajú kvality produktov, životného prostredia, biodiverzity a zdrojov a to sa tiež musí brať do úvahy. Reforma SPP, ktoré budeme hlasovať zajtra, je kľúčová, ak naši farmári majú mať dôstojný príjem budúcnosti a nede o zníženie priamej pomoci, ale dosiahnuť rovnováhu v poľnohospodárskom rozvoji vidieka. Musí to byť jednoduchšie a spravodlivejšie bez toho, že by sa ohrozili pravidlá hospodárskej súťaže a je o ciele SPP v stratégii Európa 2020, tak SPP môže prispieť k udržateľnému hospodárskemu rastu a splniť nové výzvy berúc do úvahy rôznorodosť eh, polnospodárskeho prostredia, špecických produktov, ktoré sa produjú v 27 členských krajinách. Ďakujem. Pán Papa Stanko, minúta a pol. Ďakujem. Pani predsednička, dámy a páni, silná SPP znamená, že sektor poľnohospodárstva prinesie pridanú hodnotu európskemu hospodárstva. Jeho úloha je e, e, viacnásobná a prispieva k produkcii verejných statkov. Musí rozpočet zostať na rovnakej úrovni, aby sme zabezpečili, že tu budú potrebné prostriedky na splnenie cieľov. Férová distribúcia prostriedkov medzi poľnohospodármi je zásadná. Vyžaduje si to naďalej pozornosť a preto je tu odmietnutie paušálneho prístupu v polnohospodárskej politike EÚ. Potrebujeme e, kritériá, ciele, musíme brať do úvahy špecifika jednotlivých krajín. A je pozitívne, že vidíme v tu návrh na e, strop e, priamych platieb a e, dôležitosť pomoci malým farmárom a aktívnym farmárom. Environmentálny kontext taktiež je dôležitý, aby to boli adekvátne kompenzácie, aby sa, to, mm, aby sa tu nevytvorilo dodatočné administratívne bremeno. Nestabilita na poľnospodárskom trhu, klimatické zmeny, potravinové krízy, Musíme mať nástroje, aby sme na to mohli primerane reagovať, ako aj politiku. Teraz potrebujeme e, trvalý e, fond na riešenie kríz a súhlasím s tým, že potrebujeme aj niečo, čo e, zabezpečí stabilitu príjmov farmárov a tiež mladí farmári sú dôležitú pre, tí pre budúcnosť. Ďakujem pánovi Desovi, je to ťažká práca, ktorú urobil a reforma SPP nám umožní e, prekonať naše vlastné vnútorné problémy a musíme teda udržať tento trend. Ďakujem pekne. Pani Rodus má minútu. Pani predsedajúca, milí kolegovia, chcela by som poďakovať spravodajcovi a tiež sa teším, že je naozaj je, je, je viditeľný socialistický charakter e, politika, chceme takúto socialistickú polnohospodárskú politiku, e, krížové plnenie a opatrenia na ochranu životného prostredia. E, to nestačí, aby sme zabezpečili ochranu celej e, spoločnosti, ale práve toto potrebujeme. Musí tu existovať produkcia, ktorá bude trvalo udržateľná v Európe a produkcia vysokokvalitných potravín a takisto musí sa zároveň chrániť životné prostredie a rozvíjať vidiecký priestor. Takisto nesmieme zabúdať na ľudí. Ľudia, ktorí v polnohospodárstve sa o tieto veci starajú, e, to, čo sa šíri z komisie, že sa plánujú veľké škrty vo vedeckom rozvoji v najvyšších finančných e, výhľadoch, sa nemôžu akceptovať. Musíme žiadať, aby bol veľmi silný druhý pilier, aby nedošlo k žiadnym kráteniam pre vedecký priestor a pre prospech Európy. E, keď by sa došlo k škrtom, nebude to žiadna reforma a všetko zostane tak, ako to je, čo určite nebude pochopiteľné pre občanov Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, takže to bolo nad rámec vášho recničkého času. Nechcel som vám prerušiť, ale rešpektujte aj ostatní a držte sa vyčleneného času, ak je to možné. To sa týka všetkých teraz e, na minútu. Pán Ashworth. Pán predseda, parlament žiada, aby sa zachovala alebo navýšil rozpočet e, v polnospodárskej oblasti. To je optimistické. Toto sú ťažké časy. Rozpočty nie sú e, bez hraníc a podľa mňa musíme to podrobiť e, kontrole reality keď celý rozpočet EÚ sa určí na budúci rok, musíme sa vrátiť k reálnym prioritám SPP. Bezpečnosť potravín, biodiverzita, klimatické zmeny, nové technológie a vytváranie e, životaschopných eh, trhov. Toto musí byť eh, našim cieľom. Návrh komisie stratil toto smerovanie, ktoré sme mali v minulosti pri dvoch reformách. Chýba toto zacielenie, je to príliš komplikované. Albert Tess Eh, vytvoril veľmi krehký eh, rámec, eh, na základe ktorého môžeme vypracovať budúcu správu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na dve minúty pani Kestinger. Äh, Ďakujem pekne, pani predsednička. V správe Alberta Desa ide o to, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia aj na vidieku, aj polnohospodárstva. Takisto by sa zvýšila konkurencieschopnosť. My sme vyrokovali viacej dobré kompromisy a som toho, že musíme um, sa vyjadriť o, o to, aby došlo k spravodlivosti pri rozdelení prostriedkov, pretože predovšetkým preto, keď sa poskytujú prostriedky veľkým medzinárodným e, profesorským podnikom, ktoré by si takéto niečo nezaslúžili. Takisto ide predovšetkým do toho, aby došlo k odstraneniu byrokracie, predovšetkým, aby sa celá systéma e, preštrukturalizoval sa celý systém. Takisto musí byť vec jasná, že keď eh, to, čo konzumenti a spotrebitelia očakávajú, teda chcú, aby bolo hospodárstvo stále viac zelené a ekologickejšie, tak je potrebné prijať opatrenia, ktoré takisto budú zabezpečené aj financovaním. Ja som proti eh, kráteniam rozpočtu v najbližších eh, finančných výhľadoch. Po tom, čo sme počuli, že Európska komisia chce červenou ceruskou prejsť cez vedecký rozvoj, chcela by som povedať, povedať jasne, keď sa bude krátiť vedecký rozvoj, tak eh, v podstate eh, zničí sa veľmi dôležitá časť eh, hospodárstva. Takisto sa to dotne veľmi dramaticky druhého piliera. Komisárovi, kom, predsedovi komisie je treba dosť zabezpečiť, aby počul aj tieto hlasy a tieto názory. Ehm, tiež ehm, môžeme ehm, podporovať naše podniky E, podporovať len takým spôsobom, e, aby sme, keď nebudeme klásť e, prekážky, práve naopak musíme práve v rámci investícií v druhom pilieri zabezpečovať a podporovať inovácie a nové technológie. A to bude len prospech vedeckému rozvoju. Takisto musíme podporovať mladých polnospodárov, pretože tým sa zabezpečí budúcnosť polnospodárstva. Budúcnosť polnospodárstva zabezpečuje budúcnosť samostatnosti Európy. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz má slovo e, pán Garcia Pérez. Vážená pani predsednička, diskusia dnešného večera veľmi jasne hovorí o tom, akú veľkú podporu tento parlament e, pridáva silnej, efektívnej SPP, ktorá dokáže zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, udržateľnosť životného prostredia a zároveň zachová zamestnanosť vo vidieckých oblastiach. A práve kvôli tomu nemôžeme dovoliť, aby sme e, aby sme, doš- aby sme videli akékoľvek ďalšie škrty a zníženie rozpočtu v SPP. Potrebujeme adekvátne finančné dotácie na to, aby sme dokázali odpovedať týmto výzvam a týmto problémom, ktoré máme v polnohospodárstve. Musíme zabezpečiť adekvátny príjem pre polnohospodárov a musíme dokázať zaviesť také trhové mechanizmy, ktoré dokážu reagovať na situácie, ktoré sa v súčasnosti eh, vyvíjajú na finančných trhoch, najmä turbulencie v eh, cenových eh, hladinách. Musíme si uvedomiť, aké veľké tlaky zažíva napríklad sektor zeleniny a ovocia. A práve toto je úloha nového SPP, aby mal takéto nástroje, ktoré dokážu rýchlo odpovedať na situácie krízy, aby sme mali rýchle, efektívne nástroje, ktoré dokážu zodpovedať na potreby nášho polnohospodárskeho sektora. Ďakujem pekne a teraz na minútu pani Kerling. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A ďakujem pánovi De... veľmi zaujímavú správu a veľmi obsažnú správu. Bez pochyby v otázke týchto komplexných tém sú veci, kde sa zhodneme a kde sa nezhodneme. So 42% našich európskych prostriedkov, ktoré idú do SPP, je kľúčové, aby sme naozaj zabezpečili absolútnu dôveryhodnosť, absolútnu, uh, absolútnu transparentnosť pre našich občanov. V čase rýchlo rastúcich cien potravín a zároveň v čase nedostatku a potravinových zásob ľudia očakávajú, že budeme mať SPP, ktoré sa bude jednoznačne sústredovať na zvýšenú produktivitu a efektivitu. Áno, potrebujeme veľmi e, pozorne e, sa zabezpečovať starostlivosť o životné prostredie. Ale riskujeme, že vytvoríme správu, ktorá má retoriku, ktorá sa posúva k témam, ako je napríklad ozelenenie piliera 1. Hovoríme tu o tom, že chceme stratiť ten konkrétny kontext, ktorým je práve polnospodárska efektívnosť. A práve preto nepodporujem e, stropy na platby pre veľké farmy. Takýmto spôsobom budeme len inštitucionalizovať neefektívnosť. A to sa nedá odôvodniť. Ďakujem pekne. Teraz pani Jegle, nech sa páči. Pani predsedajúca, pán komisár, ktorí kolegovia, predovšetkým ide o, o to a takisto vy, aby som poďakovali nášmu spravodajcovi, ako ste mnohí z vás už robili. práve, že sa takto veľmi s takým silným um, silnou vervou sa vlastne venovala tejto téme a dopracovala sa k takejto správe. Určite to nebolo jednoduché, ale dosahli sme viaceré dobré kompromisy. My tu teraz stojíme pred uh, Eh, európskym polnospodárstvom, ktorý chceme, aby bolo konkurencieschopné a trvalodateľné. To znamená, že produkujeme potraviny, ktoré chceme, aby boli najvyššej kvality. Takisto produkujeme ale aj kultúrne, eh, kultúrny vidiek, ktorý by mal, byť, ktorý by mal pekne vyzeral, vyzerať pre všetkých nás, pre všetky naše spoločnosti, ktoré takisto ponúka eh, pracovné miesta nie len v polnospodárstve, ale aj v cestovnom ruchu a v množstvo iných oblastí. A práve to je záťaž, ktorú vlastne musí uniesť aj polnohospodárstvo prospech celého spoločenstva, a spoločenstvo za to polnohospodárstvo dáva veľmi málo a to je jednoducho veľká záťaž a táto záťaž si zasluhuje, aby celý polnohospodársky rozpočet nebol nejakým spôsobom krátený. Pán komisár, my vás podporujeme vo vašom nasadení, aby ste zabezpečili viac zeleného a viac ekológie v prvom pilieri. Avšak nesmie to viesť k tomu, aby tie krajiny a tí polnospodári, ktorí už dnes e, sú veľmi ambiciozní v oblasti životného, ochrany životného prostredia v druhom pilieri, práve prostredníctvom tohto nového nasadenia by boli diskriminovaní. Musíme tuto nájsť také riešenie, aby sme e, dostali obe strany na spravodlivú pôdu. Čo sa týka programov ochrany životného prostredia, tieto sú drahé, a keď e, to, čo čítam v novinách a v tlači a mnohí kolegovia hovorili, že by sa mal druhý pilier krátiť, e, tak budem sa vehementne e, zasadzovať proti tomu. My potrebujeme aj silný prvý pilier, ale potrebujeme mať aj silný druhý pilier a my vás budeme v tomto úsilí, pán komisár, budeme podporovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jegle, a teraz vystúpi pán Tabaždej, ktorý má minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Čološ. Parlament, komisia a rada sa zhodnú v tom, že rozpočet pre spoločnú podporskú politiku musí zostať na takej úrovni, ako je momentálne alebo v súčasnosti. To znamená, že musí sa zachovať systém priamých platieb, oboch pilierov a silnú politiku pre vedecký rozvoj. Rovnako musí sa zabezpečiť aj konkurencia schopnosť, respektíve sa musí zlepšiť konkurencia schopnosť a posilniť ochranu životného prostredia. Takisto by som chcel podporiť uplatňovanie nových technológií technológií a inovácií, pretože práve to sú prostriedky k tomu, že sa podarí vyriešiť výzvy, ktoré súvisia s biologickou rozmanitosťou ehm, výzvy, ktoré, ktoré sú pred novými členskými štátmi, súvisia aj s finančnou podporou a preto je aj veľmi dôležité, aby platby boli spravodlivé a boli poskytované za spravodlivých eh, podmienok aj po roku 2013. Veľmi dôležité je eh, rovnoprávnosť eh, medzi jednotlivými členskými štátmi taktiež. Takisto je dôležité, aby malé a stredné podniky neboli tiež postavené proti sebe. Ďakujem pekne. Teraz kolega Sá Sarbu. Kyria Sarbu? Ah, c'est moi. Tarabella. Ah, excusez-moi. Eh, monsieur Tarabella, excusez-moi. Ah Pán Tarabella, ospravedlňujem sa. Pán Tarabella, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca v Charistopoli Zdá sa, že smerujeme ku katastrofe s viac ako, e, s viac ako tisíckou rôznych pozmeňujúcich návrhov a práve preto sa snažíme predkladať tak málo pozmeňujúcich návrhov, ako len možné a vďaka našim tieňovým spravodajcom máme veľmi dobré a efektívne výsledky. Aj vďaka úsiliu spravodajca, spravodajcu sa nám podarilo dosiahnuť pomerne efektívny kompromis. Kľúčové je, aby sme asistenciu poskytli aktívnym farmárom a nielen veľkým nielen veľkým polnohospodárským podnikom. Práve preto, aby táto podpora išla aj malým a stredným podnikom. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme nasmerovali špecifické prostriedky aj na e, bojovanie proti klimatickým zmenám a proti environmentálnym dopadom polnohospodárstva. Je veľmi dôležité, aby sme dokázali nájsť rovnováhu medzi jednotlivými krajinami a jednotlivými sektormi polnohospodárstva. Konečne máme degresívny systém, systém, ktorý obsahuje stropy pre väčšie farmy. A máme tu kritériá, ktoré sú spojené s udržateľnosťou životného prostredia. Máme tu podporu pre mladých farmárov. A je veľmi dôležité, aby sme dokázali zabezpečiť e, vstup týchto farmárov do polnohospodárstva. Som presvedčený, že tak komisia, ako aj parlament teraz pripravujú novú spoločnú, udržateľnú a environmentálnu politiku, ktorá je tak akútne potrebná. Ďakujem veľmi pekne. Pani Serbu, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár. E, e, spolnohospodársky, sektor musí mať SPP s primeraným rozpočtom a tiež musí byť schopný zabezpečiť potravinovú bezpečnosť v Európe. Európsky farmári majú právo na e, dôstojný príjem a toto predstavuje základ legitimity SPP a to musí byť zachované. Je potrebné zaručiť lepšiu kontinuitu a jednotnosť priamych platieb medzi členskými krajinami a polnospodármi. E, neoprávnené rozdiely treba odstrániť. Chcem tiež poďakovať komisii za jej úmysel zaviesť zjednodušený program pre malé podniky. Podniky pre mladých farmárov sú tiež dôležité. E, to musí byť e, musí prispieť k rozvoju vidieka a zaručí sa e, generačná výmena, ktorá je zásadná pre budúcnosť európskeho poľnohospodárstva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Sarbu. A tým ukončujeme e, zoznam poslancov, ktorí sa prihlásnili v rámci e, riadneho zoznamu rečníkov. Teraz prechádzame bodu ku Catch the Eye. Viacerí kolegovia sa snažili dostať do tohoto zoznamu. Budeme vyvolávať rečníkov v poradí. Začneme pani Antonesku. Nech sa páči, máte maximálne jednu minútu. Budem sa snažiť dať slovo čo najväčšiemu počtu rečníkov. Pani Antonesku, nech sa páči. Pani Antonesku tu zdá sa nie je. V tom prípade pán Kalinovský má jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Podľa môjho názoru správa, ktorú pripravil pán Des, má jednu vážnu chybu, a to v bode 16. E, je v protiklade so základným princípom e, základných princípov hospodárskej súťaže na spoločnom trhu. Na jednej strane tu nemáme žiadne e, referenčné hladiny a zároveň to musíme zachovať stále rozdiely v priamých platbách pre farmárov v jednotlivých členských štátoch. Niekto dostane 200-250 eur na hektár a iní dostanú 350 až 400 eur na hektár. To nie je e, rozdeľovanie medzi starými a novými členskými štátmi, ale medzi tými, ktorí dostávajú nižšie sadzby, budú farmári z Portugalska, Fínska, Rakúska, Švédska a tak ďalej musíme mať rovnaké šanci pre hospodárskú súťaž v celom polnohospodárstve. Samozrejme, že existujú isté rozdiely, ale tieto rozdiely musia vyplývať len z objektívnych kritérií. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, že ste dodržali rečnícky čas, hovorí pani predsedajúca. Pán Pirilo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. Dôležitosť SPP a zároveň úloha, úloha ktorú zohráva v rámci napredovania celej Európskej únie a zároveň v oblasti zabezpečovania potravinovej bezpečnosti je veľmi známa. SPP nám pomohla bojovať proti klimatickým zmenám. A SPP teraz dostáva nový tvar, nové úlohy a nové funkcie. A je veľmi dôležité, aby SPP bola silná, aby mala adekvátny rozpočet, ak sa jej má podariť dosiahnuť týchto, dosiahnutie týchto cieľov. Osobitne by sme mali klásť dôraz na vývoj kvalitných potravinových výrobkov a zároveň musíme brať do úvahy špeciálne potreby malých farmárov. Berúc do úvahy e, cenovú situáciu a zároveň berúc do úvahy e, turbulencie na trhoch, to kladie veľké otázniky nad bezpečnosťou dodávok. Fluktuácie na trhoch musia byť e, vysporiadané proti cyklickými opatreniami, ktoré musia byť obsiahnuté v prvom pilieri, ktoré majú jasné pravidlá, ktoré budú spúšťané pravidelnými systémami Pani Ferrera, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne za slovo. Táto správa nezodpovedá výzvam, ktoré prináša budúcnosť, ako hovorí nadpis, ale e, odpoveda na akútne potreby súčasnosti. A práve preto sme navrhli pozmeňujúce návrhy, ktoré sú podľa nášho názoru kľúčové, ak máme dokázať prerobiť e, celú SPP v jej súčasnej podobe. E, chcem počiarknúť dôležitosť nástrojov, ktoré majú regulovať trh a zároveň mechanizmov, ktoré sú určené pre intervencie na trhoch, ktoré zabezpečia spravodlivé ceny pre polnospodárskú výrobu a zároveň právo každej krajiny e, na polnospodárskú výrobu. výrobu. Okrem iných príkladov navrhujeme zachovanie mliečných kvót ako podmienku sine qua non, ktorá má brániť e, výrobcov v citlivejších krajinách, zároveň ako má brániť aj e, výrobu špecifických vín a destiláciu alkoholu. My navrhujeme, aby sme mali polnospodársky poistný fond, ktorý bude financovaný z európskych fondov, európskych prostriedkov, ktoré bude zabezpečovať minimálny príjem pre farmárov, ak dôjde k prírodným pohromám. Rovnako je nevyhnutné zabezpečiť, aby životné prostredie bolo brané do úvahy a polnospodárstvo bolo udržateľné. To je kľúčové, ale to není brané do úvahy v rámci konkurencieschopnosti tejto správy. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ferreira, mali ste mať jednu minútu, zobrali sme vám čas, to platí pre všetkých, iba jedna minúta. Ďalším rečníkom. Pán Blanche, nech sa páči. Uh, Pán Bronz, nech sa páči. Uh, mali by sme vystúpiť z celej Európskej únie ako také, a preto práve preto SPP. Nuž realita je aká je a práve preto treba z toho urobiť, čo sa dá. Čo si myslíme o správe DES? Je to akási, akýsi všeliek na všetko. Niektoré časti sú dobré, napríklad myšlienka priamých platieb, ktoré majú byť podmenené krížovými plneniami v oblasti environmentálnej ochrany a správy vidieka a správy teda krajiny. To môže mať potenciálne benefičný e, teda pozitívny prínos ale až v prípade, že to nebude spojené s takmer polonáboženskými e, tézami o e, klimatických zmenách a iným, inými nezmyslami. Táto správa hovorí, že polnospodársky sektor musí byť naďalej podporovaný e, intervenciami na cenách zo strany vlády, pretože výkyvy na cenách sa nedajú plánovať, nedajú sa očakávať a dopyt po polnospodárskych produktoch je nestabilný je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili potravinovú bezpečnosť, aby sme sa vyhli cenovej volatilite, cenovým turbulenciám a najdôležitejšia vec z nášho pohľadu je to, že Spojené kráľovstvo musí prestať byť čistým prispievateľom na náklady SPP. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Bronc, pani Patronevis, nech sa páči. Jedna minúta. Bol to naozaj veľmi dlhý a náročný proces, kým sme dospeli k tejto správe bolo to veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené ich, veľmi veľa kompromisov, ktoré muselo byť zobraných do úvahy. Teraz máme vyváženú správu, ktorá berie do úvahy viaceré záujmy. Táto správa je dobrým usmernením pre legislatívne návrhy a rada by som zablahoprela spravodajcovi. Samozrejme, berieme na vedomie, že tu sú niektoré návrhy, ktoré sú dôležité a ktoré budeme veľmi pozorne skúmať, tak ako sa veci vyvíjajú, ako napríklad otázka redistribúcie pomoci, ktorá by mala byť spravená iným spôsobom na základe prvého piliera a musíme to položi- postaviť na základe objektívnych kritérií, tak aby sme zabezpečili, že redistribúcia nebude zamenená e, za kritériá v oblasti kohézie, tak aby sme len zachovávali súčasné status quo. Potrebujeme spravodlivejšiu SPP a zároveň potrebujeme, aby bola adekvátne a dostatočne e, aby bola dostatočne rozpočtovaná. Musíme špecificky skúmať aj oblasť eh, mliečného, eh, mliečnej výroby. Nemala by byť nejakým spôsobom penalizovaná. Predložili sme v tomto smere tri pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Pán Miček má slovo, nech sa páči. SPP je nástroj, ktorý má zabezpečiť potraviny na európske trhy. Musíme poskytovať bezpečné potraviny za dostupné ceny. Také sú očakávania zo strany spotrebiteľov. Tým, že vyrábame a spracujeme potraviny, musíme zabezpečiť aj ochranu životného prostredia. Sme za SPP, ale sme proti renacionalizácii polnospodárstva. Sme za veľký rozpočet, sme proti škrtom. priame platby mali byť platené jednoduchým spôsobom, rovnakým spôsobom všetkým farmárom vo všetkých krajinách. Nezabúdajme na to, že priame platby sú len súčasťou príjmov len jednou zo súčastí príjmov, ktoré majú farmári a práve preto trhové e, riadenie je veľmi dôležité, cenová stabilita je tiež veľmi dôležitá. To všetko e, musí zabezpečiť adekvátny príjem pre farmárov. Musíme zabezpečiť obyvateľom vidieckých oblastí, že budú mať prístupy k verejným službám, ako je vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, doprava, šport a kultúra to, to by malo byť zahrnené do druhého piliera na základe koheznej politiky. Pán komisár, zachovávajme tie programy, ktoré dávajú potraviny na e, stoly tých najchudobnejších ľudí v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Pán Marinescu má jednu minútu, nech sa páči. Rečník nemá mikrofón, bohužiaľ. Táto výzva budúcnosti spočíva v potravinovej bezpečnosti. SPP musí priniesť odpoveď na túto výzvu nová politika musí e, pokračovať v pozitívnych aspektoch súčasnej politiky a musíme napraviť chyby. Myslím si, že správa DES splní tieto dve podmienky. Navrhuje sa nám dva piliere. Rozvoj vidieka a priame plaťby. Chceme odstrániť historické rozdiely a chceme kritéria, ktoré budú spravodlivé e, priame platby rovnaké pre všetkých, ale chceme tu e, brať do úvahy regionálne a geografické rozdiely s minimálnym a maximálnym prahom pre e, európsky priemer. Je tu aj ekologický aspekt, aj vidiecký rozvoj. A po rozpočte 2014 žiadame financovanie, ktoré bude rovnaké na úrovni roku 2013. Teší nás, že prvá správa parlamentu má veľa spoločného. Rečnička bola prerušená. Pán Gutierrez, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Tá správa, ktorá je najdôležitejšia a ktorú musí vyslať parlament počas dnešného dňa, je to, že chceme SPP, ktoré je spravodlivejšie. Čiže ten, ktorý zabezpečuje adekvátne príjmy pre všetkých polnospodárov a zároveň e, má konkrétne ciele, konkrétne podmienky a rozvíja polnospodárstvo do budúcnosti. Preto potrebujeme ambicióznu politiku a priamu pomoc, ktorá rieši situáciu na trhoch a zabezpečuje intervencie na e, potravinových trhoch, rozvíja vidiek a zároveň umožňuje prispôsobenie sa na stratégiu e, 2020 ale nemôžeme dostať ani o euro menej, pretože potrebujem všetky prostriedky, ktoré, e, ktoré nám umožnia prispôsobiť sa potravinovým a zdravotníckým a environmentálnym výzvam. Zároveň je veľmi dôležité, aby sme v prvom pilieri e, našli všetky možnosti pre zapájanie mladých do polnohospodárskych aktivít, pretože je veľmi dôležité, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky pre mladých farmárov. E, musíme otvoriť verejnú diskusiu, čo máme urobiť preto, aby sme našli nových pracovníkov v polnohospodárstve, ktorí musí zabezpečiť kvalitu našej polnohospodárskej výroby. Ukazuje sa, že tie, tie krajiny, ktoré najviac podporovali mladých polnospodárov, dnes sú najvzdialenejšie od e, rizika opušťania polnospodárskej pôdy. Je veľmi dôležité, aby sme nejakým spôsobom neznižovali pomoc pre tento citlivý polnospodársky sektor. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Tatarela máte slovo, nech sa páči. Ja nie som pán Tatarela, ja som pán Tarabela, ale to nevadí. Nevadí mi to. Len taktick, e, faktická pripomienka. Škandalózny postoj maďarského predsedníctva, to je katastrofa pre Európu. Eh, bolo to súčasťou prvej diskusie eh, v Rade o poľnohospodárstve a teraz sa hovorí o hospodárskej správe. To znamená, že dôležitosť dohody v európskom poľnohospodárstve to je 45 rozpočtu, to by tu malo byť maďarské predsedníctvo. Chcela chcel som, aby to bolo povedané. Ďakujem, pán pre... Elnézést kérek, hogy a nevét eltévesztettem, de most érkeztem. Ďakujem, prepačte, že som vaše meno zle vyslovil. Práve som prišiel a robil som chybu. spravedlím, sa za to, hovorí predsedajúci. Teraz má slovo pán Odeste Rossi. Nie, nie je prítomný. My sme hlasovali za túto iniciatívu. Ehm, my si myslím, že SPP je podstatná pre európske poľnohospodárstvo a produkciu e, živočíšno hospodárskú v Európskej únii, než by sme ju mali dovážať. Avšak tá úloha je zabezpečiť e, súčasný finančný stav a preto sa to však ale zavádzajú rôzne nové kritéria a sa opúšťame, opúšťa od historických ukazovateľov. Ehm, predchádzajúce výsledky vlastne budú do úvahy a jednoducho už platby budú k dispozícii len pre aktívnych spolospodárov, čo teda zabezpečí to, že dostanú sa peniaze tým, ktorí skutočne obrábali pôdu a nielen špekulovali. Naša dôležitá vec je vedecký rozvoj organizácie e, zorganizovanie všetkého potenciálu toho vidieka s prostredníctvom programov, e, prostredníctvom nových cieľov a podpora nových farmárov, mladých farmárov, e, takisto e, zabezpečenie nových iniciatív a zniženie byrokracie, to všetko bude na podporu Ehm, to, do, predseda, dovolte, aby som sa ospravedlnil, pretože e, je tu 20 e, žiadostí o slovo e, v rámci KHDI, ale môžem dať slovo len desiatim, žiaľ už. Ten pán Dorfman teraz dostáva slovo na jednu minútu. Äh, pán predseda, pán komisár, milí kolegovia, Správe, správu pána Desa robíme veľmi dôležitý krok v prospech SPP, pretože je veľmi dôležité, aby sme e, zabezpečili spravodlivé prerozdeľovanie prostriedkov. E, predovšetkým to znamená, e, že aby sa posilnilo prerozdeľovanie prostriedkov v rámci prvého piliera. Myslím si, že to je veľmi dôležité, aby sme už sme odpojili toho, ako to bolo v minulosti. Myslím si, že hovoríme tu o rôznych e, rozdieloch medzi členskými štátmi, ale myslím si, že takisto sú tu aj rôzne roz, alebo veľké rozdiely v rámci jednotlivých členských štátov. Sú tu rozdiely medzi horskými a niž, nižšími oblastiami a podobne. Takisto tieto sa musia vzať do úvahy. E, takisto e, sme o tomto nepočuli a takisto by ma zaujímalo, že čo si komisia o tomto myslí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pánovi komisárovi Čorošovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Po tejto diskusii, ktorá trvala viac ako hodina, k správe pána Desa zostávam veľkým optimistom, nie len pokiaľ ide o hlasovanie zajtra a ohľadom správy, ktorá, ako som to povedal v úvode, sa veľmi podobá na to, čo komisia navrhla vo svojom oznámení e, na konci minulého roka, ale som optimistom aj voči našej budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike. Chcem zopakovať a ešte raz zdôrazniť, e, tak ako som to povedala v úvode, to, že ja som verný princípu, že tu musí byť rovnováha a doplnkovosť v pilieroch e, spoločnej plnospodárskej politiky a táto um, musí mať silný druhý pilier, pretože máme veľké ambície pre tento druhý pilier. Viem, v, pokiaľ ide o rovnováhu našich území, e, environmentálne otázky mladých plnospodárov, malé farmy, miestne trhy a rozvoj vidieka. Čiže môžem vás uistiť, že ja sám Predseda Barroso a celá komisia prikladá tomuto druhému pilieru veľkú dôležitosť a že tento eh, pilier má jasné miesto v budúcnosti SPP. Ubezpečujem vás eh, eh, o tom vrátane, teda v mene aj predsedu Barosa. Komisia a ani ja vo svojom, teda komisia vo svojom oznámení nespochybňuje otázku výživy ktorá je zásadná v spoločnej poľnohospodárskej politike a environmentálny aspekt. A teda chceme rovnováhu v poľnohospodárských postupoch, ktoré chceme podporiť a zabezpečiť, aby tu bola rovnováha medzi ambicioznosťou hospodárskej súťaže a zachovania obnovy našich prírodných zdrojov, pretože ja neviem, ako by sme mohli mať e, konkurencieschopnú ne, polnospodárstvo stredno a dlhodobom meradle, ak nebudeme mať prírodné zdroje. Ale musíme nájsť rovnováhu v SPP, ale nie v protiklade s environmentálnou e, témou. Ďalej. Otázka lepšieho zacielenia SPP. Pán Ashford e, spomenul túto tému. Myslím, že tu už nie je. Komisia navrhuje oveľa väčšie zacielenie pre priame platby a to navrhuje a pán Des. Je to veľmi v súlade s tým, čo chce komisia navrhnúť e, v legislatívnych podmienkach. Pokiaľ ide o krízu, budú tu opatrenia, aby sme mohli čeliť krízam na trhu, sanitárnym krízam, e, klimatickým krízam, navrhneme nástroje a ja ďakujem za podporu Európskeho parlamentu smerom k tomuto zásadnému cieľu, preto aby naši poľnohospodári zostali mm, uistení ohľadom tejto veci aj do budúcnosti. A teraz ešte niektoré detaily. Vyjadril som svoj optimizmus k zajtrašnému hlasovaniu a ku kvalite desovej správy. Ubezpečujem vás, že v októbri komisia predloží legislatívny balíček a v tomto legislatívnom návrhu nájdete všetky zásadné prvky tohto návrhu. Ešte raz ďakujem za prácu, ktorá je skutočnou pridanou hodnotou eh, k tomu, čo navrhne komisia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A v neposlednom rade dávam slovo spravodajcovi, pánovi Albertovi Desovi. Nech sa páči, máte slovom, Pán predseda, pán komisár, milí kolegovia. Dovolte, aby som vám poďakoval za túto intenzívnu rozpravu a takisto aj za veľkú podporu, ktorú som dostal. E, pán komisár, my sa všetci teší na vaše oznámenie v oktobri a na vašu dobrú pozitívnu spoluprácu. Európske polnospodárstvo je pozitívnym faktorom, zabezpečuje e, výživu pre viac ako 500 miliónov občov a obrába viac ako 170 miliónov hektárov pôdy, zabezpečuje množstvo pracovných miest, miest aj v rôznych vzdialených rôznych oblastiach, je veľmi dôležitou súčasťou vedeckého priestoru a takisto mm, nechápem, prečo pán predseda Barozu stále hovorí o masívnych škrtoch v druhom pilieri, pretože tým ohrozuje aj stratégiu 2020, takisto ciele v rámci CO2 a podobne. Čiže keď 14 miliónov polnohospodárov e, vyživujú 500 miliónov občanov pomocou európskej poslanskej politiky, tak pod 100 miliónov občanov um, musí podporiť takisto aj 14 miliónov polnohospodárov a ja by som teraz tu chcel zdôrazniť, eh, dneska sa tomu tomu už aj veľa diskutovalo, eh, že v mojej po, som sa trošku odklonil od svojej predchádzajúcej správy. Ja som už príliš dlho v politike, veľmi dobre viem, že prečo som takýmto spôsobom aj tú správu napísal. Keby som tú správu napísal tak, ako eh, je dnes, ale nebol by som ochotný pristúpiť na žiadne kompromisy. Avšak môžem všetkých ukludniť, že aj by som bol ochotný ochotní zabezpečiť kompromis a my sme, do, sme dopracovali sa k takejto dobrej správe. Naozaj bola to ťažká práca. Chcel by som ale dosiahnuť to, aby sme my ako parlament dosiah, vyslali také posolstvo, že my sa venujeme tým dôležitým témam, ktoré sú dôležité tak pre európskych polnospodárov a aby sme im zabezpečili dobrú budúcnosť, eh, aby sme pripravili potom aj legislatívne návrhy spolu s vami, pán komisár, aby sme spoločne dosiahli dobré ciele. A ja môžem už dnes povedať, povedať, že pravdepodobne tu v parlamente dostanete určite väčšiu podporu, ak než na rade. To vám môžeme slúbiť. Ďakujem pekne pán spravodajcovi, pánovi spravodajcovi. Týmto sme ukončili tento bod programu.